Cari colleghi, Vážení kolegovia, s veľkou radosťou vítam na dnešnom plenárnom zasadnutí prezidenta Spolkovej republiky Nemecko. Vážený e, prezident, chcem vám poďakovať za túto vašu návštevu. Je to pre nás čest, že ste si zvolili Európsky parlament za svoju druhú e, cestu e, za hranice Nemecka po teda návšteve Francúzska po ani nie troch týždňoch od toho, eh, kedy ste boli inaugurovaní. Vaša návšteva svedčí o tom, že sa silne zasadzujete za Európsku úniu, eh, o vašej odvahe pracovať eh, za lepšiu Európu, prosperujúcu Európu spravodlivosti. Som presvedčený, že odvaha, ktorú žiadate, nájdete aj na strane členov tohto parlamentu. Vašou prítomnosť, vaša prítomnosť, eh, vážený pán prezident, nám pripomína aj eh, to, ako sa vaša krajina zasadzuje za Európsku úniu a to je veľmi dôležité práve teraz v čase, kedy dôležitý člen Európskej únie eh, chce výjsť z Európskej únie. Zažívame určite zložitú chvíľu. Zložité chvíle sme zažili aj v minulosti. Ide teraz o to, aby sme našli to správne východisko a adekvátne odpovede. Vážený pán prezident, dnes od vás Nežiadam eh, o poskytnutie tých eh, správnych odpovedí, ale eh, žiadam vás, aby ste sa vyjadrili k našej spoločnej budúcnosti. Máte slovo a ďakujem ešte raz za to, že ste dnes navštívili Štrásburg. Herr Präsident, lieber Antonio, verehrte Vážený eh, pán eh, predseda, eh, vážený Antonio, vážený predseda Európskej komisie, pán Juncker, je to pre mňa naozaj